Dobrý deň, schôdza pokračuje. Zápisnica zo včerajšej schôdze a schválené texty sú k dispozícii. Sú nejaké námietky? Podľa všetkého nie. Zápisnica je tým pádom schválená. Skupina SAD zaslala žiadosť o vymenovanie do výboru. Toto vymenovanie bude zverejnené v zápisnici z tejto schôdze. V prípade, že do termínu schválenia zápisnice nebudú znesené žiadne námietky, tak bude táto nominácia, toto menovanie považované za potvrdené. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu schôdze. Vyhlásenie podpredsedničky komisie a vysokej predstaviteľky únie pre vonkajšiu a bezpečnostnú politiku k situácii v Sýrii, ktorú zastupuje dnes pán Hahn. Pán komisár Hahn, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, vojna v Sýrii sa prehúpla do ďalšej novej fázy, osobitne po oznámení stiahnutí vojsk zo strany Spojených štátov ale politické riešenie krízy ešte stále je v nedohľadne. Malo by byť jasné, že jediný udržateľný spôsob, ako sa dostať von, je formou vyrokovaného riešenia pod záštitou OSN. A my budeme neunavne toto opakovať. Pokiaľ ide o rozdelenie sfér vplyvu v rozdelenej Sýrii, tak to neprispieje k mieru a stabilite v krajine ani v samotnom regióne. Severovýchod Sýrie je v tejto chvíli predmetom rokovaní medzi sírskou demokratickými silami, eh, ktoré sú vedené Kurdami, Spojenými štátmi, Ruskom, Tureckou a takisto ani ISIS ešte nie je porazený a je nevyhnutné, aby sme zabranili tomu, že teroristi v budúcnosti zaznamenajú návrat. Plne chápeme bezpečnostné obavy Turecka, ale takisto sme presvedčení, že je možné ich skutočne riešiť len v prípade, že zvrchovanosť a integrita sírskeho štátu bude zachovaná. Dúfame, že akékoľvek bezpečnostné nastavenia situácie na severe zabezpečia ochranu ľudí všetkých etnických pôvodov a náboženského vyznania a že sa zabráni akýmkoľvek konfliktom e, v teréne. E, Al-Nusra býva teda, tak ako sme poznali toto krídlo Al-Kaidy, v, skonsoliduje svoj vplyv na severozápade Sýrie okolo Idlibu. Tento vývoj nás donutil, aby sme pozastavili všetky programy zvyšovania odolnosti v provincii Idlib ako preventívne opatrenie. Podobný vývoj nastal na juhu Sýrie, kde nebolo možné pokračovať v našej práci. Bohužiaľ, tie potreby sú veľmi akutné. Jediná pozitívna informácia je e, zabezpečenie humanitárnej pomoci v tábore Ragban e, pri Jordánsku, kde je 60 tisíc e, ľudí E, vrátanie žien a detí. E, samozrejme, humanitárna pomoc musí vstúpať do celej krajiny. Je nevyhnutné zabezpečiť otvorenosť všetkých e, prístavov v Syrii, hlavne tie, ktoré sú na severozápade, severovýchode krajiny. To je mimoriadne naliehavá požiadavka, hlavne v zimnom období a aj z pohľadu 100 tisícových presídlených ľudí v táboroch, mnohé z nich sú ženy, ktorí bojujú o holý život. Budeme pokračovať v ochrane civilistov v prípade akékoľvek ofenzívy a budeme hájiť zapojenie humanitárnych pracovníkov. V oblastiach kontrolných režimom sa dozvedáme o správach e, takých ľubovoľných zatknutí a násilného náboru alebo násilného, násilné konskripcie. Korupcia rastie a vojnová ekonomika je hlavným zdrojom obživy pre niektorých ľudí, niektorých aktérov. E, európsky príspevok k rekonštrukcii Sýrie nemôže prebehnúť v prípade, že nebude zabezpečený plnohodnotný politický prechod keď nebude sa Sýria zapájať v procese, ktorý vedie OSN a v prípade, že budú naďalej porušované ľudské práva, tak sa situácia nezmení. Pokiaľ ide o návrat sírskych utečencov na ich pôdu, UNHCR nám naďalej hovorí, že podmienky na bezpečný, dobrovoľný, udržateľný a dôstojný návrat nie sú ešte prítomné. Takisto potrebujeme systém monitorovania toho, čo sa deje navrátilcom, aby sme zabezpečili ich ochranu a aby sme e, ovplyvnili podmienky e, návratov. Nebudeme žiadať od Sýrčanov, aby sa vrácali na miesta, kde je riziko ľubovoľného zadržiavania, e, mučenia alebo mm, rekrutovania. Podporujeme ženevský proces ako jediný spravodlivý a reálny spôsob, ako ukončiť vojnu. Nemôžeme jednoducho ten konflikt zmraziť, to by bol dokonalý recept na viac utrpenia, na viac radikalizácie, na viac regionálnej nestability a na viac násilia. Vysoká predstaviteľka Federika, Federika Moderiniová eh, je v úzkom kontakte eh, s envojom, vyslancom OSN pre Sýriu a riešia otázku, ako čo najlepšie tieto úsilia posunúť a takisto riešia otázku ženevského procesu. A presne za účelom podpory ženevského procesu. V polovici marca budeme spolu hostiť e, z OSN konferenciu o Sýrii. Budeme sa sústrediť na tri piliere. Podpora politického procesu, humanitárna pomoc a komponent alebo ten prvok regionálneho rozvoja a budeme sa snažiť e, zabezpečiť e, isté, isté prísluby, tak aby sme naplnili potreby sírčanov a aby sme dokázali zohľadniť situáciu krajiny, ktorá privítala toľko utečencov tento rok eh, v Európskom parlamente budeme hostiť eh, teda v Bruseli eh, deň dialogov s mimovládnymi organizáciami a s, so zástupcami občianskej spoločnosti Sýrii, Libanonu a Turecka. Občania Sýrie hľadajú udržateľné riešenie situácie, vojnovej situácie, chcú mať krajinu, v ktorej každý Sýrčan bude mať svoje miesto, nad rámec akýchkoľvek rozdielov e, rasy, etnického príslušnosti, politického presvedčenia, náboženského presvedčenia, potrebu vyrokované politické riešenie týchto ľudia, čo môže viesť k opätovnému zmiereniu, e, k obnovej rekonštrukcii a k inkluzívnej a demokratickej Sýrii. Toto je naďalej náš cieľ, ktorý máme ako Európania a ja ďakujem Európskemu parlamentu za vašu podporu pri príprave e, tej zamýšľanej konferencie EU-Sýria. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz e, rečníci v mene politických skupín. Najskôr pán Salafranka, minúta 30, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Dámy a páni, opäť je na agende nášho Európskeho parlamentu Sýria. Už je to 8. rok tohto konfliktu, ktorý stále nekončí a sú to obrovské čísla, e, pol milióna e, mŕtvych, 12 miliónov ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, polovica z nich sú deti, sú tam hrozné porušovania ľudských práv, tak ako povedal pán komisár, je to skutočne e, rozpadnutá krajina a veľmi znepokojivá situácia v tejto krajine. 65 územia je pod kontrolou sírskeho prezidenta s jeho, sírskymi, pardon, s jeho ruskými a iránskymi spojencami a je tam skutočne veľmi neistá situácia. Všetci títo aktéry sa pohybujú v podstate v scenári studenej vojny. Do Izraela bol vyslaný e, poradca OSN a taktiež Sýria sa snaží znovu vybudovať e, aliácie napríklad, e, alebo spojenectvo napríklad s Jordánskom alebo s Emirátmi. No a pán komisár, je veľmi ťažké zajsť za rámec našej spoločnej stratégie, ktorá bola odsúhlasená na, na medzinárodných konferenciách. My sme mobilizovali významné prostriedky, taktiež špeciálny vyslanec e, generálneho tajomníka OSN má určitú cestovnú mapu, ktorú podporujeme, ale naďalej sa je tam je tam veľké utrpenie v tejto krajine a mnohí ľudia umierajú, teda proti to bojovať. Ďakujem. Ďakujem pekne za socialistov, pán Boštinauru, aj vy máte minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Niektorí sa domnievajú, že vojna v Sýrii skončila, alebo teda tvrdia, myslím si, že toto je úplne nesprávne pochopenie situácie, napriek tomu, že sme svedkami evidentného, evidentnej redukcie v bojoch, tak nič nevedie tomu, tej domnienke, že sa končí konflikt a mier je skutočne ďaleko. Sýrsko, Rusko, Iránska e, spojenectvo obsadilo e, tie územia, ktoré mali predtým opozičné sily, vrátane teroristických skupín, ale následne po tých útokoch, kde boli nejaké nediskriminačné letecké zásahy a takisto použitie zakázaných zbraní, to nasvedčuje tomu, že skutočný prechod ešte nie je dohľadne. Treba teda zabezpečiť takýto prechod e, s plným zodpovedaním sa prechodnou spravodlivosťou, kde môžeme sa ubezpečiť 6 miliónov utečencov a 4 milióny vnútorne presídlených Sírčanov, budú mať domov, do ktorého sa môžu vrátiť a že budú ochránení z úrovne štátu. Len za týchto predpokladov môžeme začať s obnovou e, Spravodlivosť zostáva kľúčovým slovom. E, sýrsky konflikt je poznamenaní vojnovými zločinmi, systémovým, systematickým e, mučením a sírske vládne zložky zabraňujú vstupu humanitárnej pomoci a uchyľujú sa neustále k nediskriminačnému používaniu zakazaných zbraní zo strany sírsko-iránsko-ruského spojenectva. Ak nebudeme schopní zabezpečiť e, účinné, spravodlivé stíhanie týchto trestných činov v súčasnom nastavení, tak budeme musieť ísť cestou medzinárodného stíhania. Nemôžeme to vnímať, eh, adresa, teda na vašu adresu pán komisár ako Fede Complete, tak ako to hovorí vaše al-Assad a jeho prisluhovači. Ďakujem, ďakujem. Mene KR, pán Tenok, minúta 30. Pani predsedajúca, bohužiaľ prežutie eh, brutálneho Asadovho režimu je už bez pochyby skutočnosťou a Spojené štáty opustia Sýriu a to bude isté, isté vákuum vytvorí. Je tam stále veľa roztrusených bojovníkov ISIS eh, v rámci Sýrie a Iraku a Al-Nusra front a takisto HTS ako organizácia konsolidovala svoju moc v provincii Idlib. A hrozba islamického radikalizmu ešte neskončila. Včera sa stretli strany, diskutovali o Idlibe, o situácii a dohodli sa na tom, že je treba rozhodne pristúpať k tomu, aby HTS nepokračovalo v svojich aktivitách, aby demilitarizovaná zóna bola fungujúca, efektívna. Viac ako pol milióna civilistov žije práve v provincii Idlibu a musíme si pripomenúť tie brutálne podmienky, v ktorých teraz žijú a tie sú zhoršované zhor- zvyšujúcou sa hrozbou eh, krvi prelievania tým, že veľmi cynicky chce prinavrátiť silu režimu, teda Asad. Sú to rôzne zástupné konflikty. EÚ sa prizerá tejto dráme, tejto tragédii a len ako istý pasívny pozorovateľ dlhodobé vzťahy EÚ s Damaškom pod e, vedením Asada budú skutočne problematické. Dankeschön. Ďakujem pekne a v mene ALDE pani Šáke dve minúty, nech sa páči. Thank you, Madam President. The... Ďakujem za slovo. Slub už nikdy viac zomiera v sírskych e, väzeniach. Toto sa bolo publikované vo Washington Poste minulý týždeň. Sú tu svedectvá o e, hrozných veciach, ktoré sa dejú v Asadových väzeniach. A odvážny občan, e, ktorý sa volá Cezar, prepašoval tieto informácie z väzenia, pričom riskuje svoj život aj život svojej rodiny. Ale Európska únia stále len platí a v podstate nie je žiadnym aktérom, čo sa týka vojny v Sýrii. A to aj preto, že stále nemáme spoločnú európsku stratégiu. A naďal, ďalej je tu to, že USA naraz zmenili smerovanie a ISIS ešte stále nebol porazený. A čo sa týka vojny v Sýrii, tak eh, neviem, či sa dá nájsť eh, nevojenské riešenie ale vojenské hnutia v podstate menia situáciu na mieste a musia byť realisti v tomto smere. Mali by sme vyvíjať e, tlak na strany v, tej, v tomto vojnovom konflikte. Predovšetkým je treba chrániť civilistov okolo Idlibu. Ďalej máme Alepo a Homs. Tam taktiež je riziko, že znovu budú tieto mesta napadnuté je treba zaručiť, že to, čo urobíme, čo sa týka napríklad sankcií voči Sýrii, že to bude aj implementované. A už máme sankcie voči mnohým jednotlivcom. Nesmieme trestať celý nárad a celý ten balíček sankcií musí byť inteligentný a musia byť dodržiavaný. Napríklad sú tu e, európske spoločnosti alebo belgické spoločnosti, ktoré vyvážajú chemikálie do Sýrie a taktiež Taliansko pred Ali Mamlukom e, bezpečnostným e, alebo vojenským úradníkom v podstate rozvinulo červený koberec. A v Libanone, v Turecku, v Jordánsku je stále väčší tlak na obyvateľov a platia za to predovšetkým mladí ľudia. Je tu taktiež široko, je to veľmi rozšírené sexuálne vykoristovanie mladých dievčat a taktiež detská práca. A mnohí ľudia padajú do rúk miliciám. Ďakujem teraz za GUE pán Viegaš. By mal dostať slovo, ale vyzerá to tak, že tu nie je. Takže pán Rajmon, v mene zelených máte minútu a pol. Pardon, dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Vítam vás tu, pán komisár Hán. Chcel by som sa obratiť na vás, keďže využijem, že tu ste. Zatiaľ, čo tu sa rozprávame, tak v Sýrii prebiehajú možno posledné boje s islamským štátom, posledné e, boje a možno, že budú dobité posledné územia zo strany kurdských jednotiek. Toto je skutočne skvelý výkon. Mali by sme by e, vďační, ale my sme ich nechali e, samých. A v e, Sýrii to, táto oblasť je veľmi demokratická. Nie sú tam len kurdovia, sú tam aj jezidi, kresťania, sekulárni, arabi a dokonca títo Arabi bojujú spoločne s Kurdami na jednej strane, snažia sa vybudovať tento región, veľmi je to tam pokročilé, majú tam nemocnice, školy, investujú a Európa ich podporuje v tomto veľmi málo a teraz ich ohrozuje Erdoğan a pochodovalo tom turecké vojsko a Európa nerobí nič a nechráni týchto ľudí. A ja by som vás chcel vyzvať ako komisára pre otázky susedstva. Prosím, vyviate tlak na Turecko, pretože pokiaľ sa zničí Kurdistan v Sýrii, tak bude mať problém aj Európa. 900 európskych bojovníkov za islamských štát sedí vo vezení, majú európske občanstvo, strážia ich tam Kurdo, Kurdi a Kurdi hovoria, my ich, pokiaľ sem príde Erdogan, tak my ich nezabijeme, my ich pustíme. Takže týchto 900 bojovníkov islamského štátu sa potom vyberie do Európy. Takže skutočne máme veľký záujem na tom, aby tam Erdoğan nepochodoval, aby tam bol mier a my ako Európska únia by sme mali podporiť našich e, kurdských spojencov, mali by sme byť vďační. Ďakujem a v mene e FDD bude hovoriť pán Káva na minútu a pol. Pán komisár, ja keď som navštívil v decembri v Iraku, tak som si všimol, že skutočne je tam tragédia, ktorú spôsobil islamský štát, ale nakoniec sa táto krajina spojila proti tomuto zlu a dúfame, že vytvoria novú národnú identiku, identitu. A rovnako ako Irak, tak aj Sýria má komplikovaný problém a taktiež pán Trump nedávno oznámil, že e, stiahne vojsko zo Sýrie. Toto k tomu prispelo. Boli tu rôzne vojenské zásahy na Strednom východe. Nemôžeme tam ale umožniť vytvorenie žiadneho váku a preto by sme mali pokračovať s našou agendou. Ľudia ako napríklad Kurdi, tým musí byť umožnené e, udržiavať vyrovnanosť a rovnováhu v tomto regióne, keďže sú tam rôzne skupiny, ktoré proti sebe bojujú. Takže nesmieme dopustiť, aby sa šírilo, šírila táto situácia. Musíme uznať, aké tam riziko a musíme sa snažiť zachrániť, čo tam ešte zostalo. Musíme byť realistickí, e, v akom svete žijeme, pretože my pokiaľ my nebudeme vyviať vplyv, tak to budú robiť ostatní a taktiež nemôžeme zaručiť žiaden konkrétny výsledok. Pani predsednička, musíme e, riešiť budúcnosť Sýrie vzhľadom na budúcu prosperitu e, Sýrie, ale taktiež aj vzhľadom na našu bezpečnosť na západe a musíme byť koherentní a vážni v našom prístupe. Ďakujem. Ďakujem. Teraz mene ENF bude hovoriť pani Arnotu na minútu. Ďakujem. Petromonarchie a atlantické veľmoci už nie sú pánmi v Sýrii a to ma teší. Teraz sa znova buduje a utečenci sa tam môžu vrácať, ale je tu Damoklov meč kvôli tomu, že máme laxné zákony a taktiež máme zo pár ideologických súdcov, 450 radikalizovaných väzňov, z toho mnohí džihadisti a budú e, vonku na slobode do konca roka podľa našej ministerky spravodlivosti. A minister vnútra vnútra Francúzska oznámil, že do Francúzska sa vrátilo 130 iných e, teroristických bojovníkov. E, v Egypte bolo prepustených veľa e, od začiatku sírskeho konfliktu, takže treba byť rigorózny a naozaj odňať aj štátne štátnu príslušnosť tým, ktorí majú dvojakú a tí, ktorí majú iba jednu štátnu príslušnosť, treba asi obnoviť trest smrti alebo gulagy, pretože sú to zradcovia, musia tak byť aj vnímaní. A teraz eh, pán Zarenopoulos na minútu za nezaradených. USA sa v podstate nesťahujú zo Sýrie, len preskupujú svoje síly v regióne a stupňujú tam svoju prítomnosť. Sú tam rôzne záujmy rôznych strán a čo sa týka mm, vojenských zásahov a vyjednávania, tak je to aktívne aj Rusko, ďalej je tam e, Turecko, Egypt, môže tam dôjsť s ďalším vojenským zásahom e, v Sýrii v podstate bez problémov a už sa plánuje povojnová situácia na Strednom východe v oblasti Stredozemného mora a EÚ postupuje stále rovnako. Podporujeme tripartitný, tripartitný prístup Izrael, e, Grécko a Cyprus. My sa snažíme zároveň byť kanálom pre komunikáciu s Tureckom. A EU a NATO tam nepodporujú mier, len vojnu, boje a nešťastie. Ďakujem. To boli rečníci v mene politických skupín. A teraz budú hovoriť ďalší rečníci, ako ďalší pán Tökeš na minútu 30. Ďakujem, pani predsednička v Sýrii už dlhú dobu e, zúri vražedná vojna. By som chcel, ja by som chcel upozorniť na osud prenasledovaných kresťanov. Podľa štúdie Open Doors kresťania sú prenasledovaní v 70 krajinách na svete. Kresťanstvo je jedným z najprenasledovanejších náboženstiev na svete. Sýria je na 11. mieste v, na tomto smutnom zozname a v priebehu vojny už Sýria stratila polovicu svojich kresťanských obyvateľov. Od začiatku vojny Európska únia, to je pozitívne, už investovala 10 miliónov eur v podobe humanitárnej pomoci v Sýrii. Ale toto nestačí na riešenie tejto permanentnej krízy. Predovšetkým je treba odstrániť príčiny vojny. Vojna v Sýrii musí konečne skončiť. Čo sa týka utečeneckej politiky, tak by mal slúžiť ako príklad maďarský model a teda poskytovať humanitárnu pomoc a nie len príjmať 100 tisíce utečencov, ale zaručiť ich bezpečný návrat do vlasti. Viktor Orbán je toho názoru, že nemôžeme importovať tieto problémy do Európy, ale že by sme mali poskytovať viac pomoci priamo na mieste konfliktu. A preto v Maďarsku sme vytvorili eh, štátny sekretariát, ktorý sa, za, ktorý sa zaoberá otázkou prenasledovaných kresťanov a taktiež, čo sa týka sírskych kresťanov, tak tých podporuje pri navrate do vlasti a pri um, opätovnom vybudovaní regiónu. Takže tam poskytujeme podporu. Ďakujem. Ako ďalšia rečnička bude hovoriť pani Valenciano na minútu a pol. Ďakujem, pani predsednička. Áno, môžeme hovoriť o vojne v Sýrii, ako keby bola minulosťou. Boli sme svetkami na, na, na európskej pôde v podstate e, toho, tej ľudskej rieky ľudí, e, utečencov, ktorí utekali pred týmto konfliktom, ktorý naďalej živí. Je to skutočne vojna obrovských klamstiev, Staré a nové póly e, studenej vojny sú opäť aktívne v Sýrii, napríklad Čína, Rusko, e, v podstate sabotujú každú dohodu na úrovni Rady bezpečnosti. A Európa, ako vždy, sa cíti zodpovednosť a taktiež sa cíti vinná. Snažíme sa uľahčiť utrpení sírskému ľudu. A po desiatich rokoch hororu tisícročné mestá a tisíce ľudí v podstate zmizli zo zemského povrchu. E, stovky e, detí e, zomrelo pod ruskými bombami alebo pod dronami medzinárodnej koalície. A čo sa stane teraz? Toto predsa nemôže skončiť len tak bez toho, že by sa to zaplatili tí, čo sa to zodpovední, pretože vojna prikryla tyraniu Asada, ale aj sírska opozícia, ktorá sa snažila bojovať za demokraciu, tak na tú si ani nespomíname a dokonca aj Kurdi sú ohrození. A myslím si, že tretia konferencia o budúcnosti Sýrie prichádza v tej chvíli, keď musíme hovoriť o zodpovednosti. Nemôžeme hovoriť len o budúcnosti, ako keby sa tam nikdy nebolo nič zničilo. A tento parlament musí o toto žiadať, o zodpovednosť. Nemôžeme ignorovať a prejsť e, túto hrôzu bez toho, že by sme žiadali o zod- konkrétnu zodpovednosť. Ďakujem. Ako ďalší rečník bude hovoriť na minútu pán Belder. Ďakujem, pani predsednička. E, táto zahraničná e, politika Turecka, ktoré je e, kandidátom na vstup do EÚ, je skutočne pochybná. Taktiež sú tam od roku 2016 roku 2018 boli dve turecké vojenské kampane v Afrine tam v podstate sa vytvoril hospodársky turecký protektorát a hovorí sa tu veľa o Tureckej republike v severnej Sýrii. A taktiež o Tureckej republike na severnom Cypre. Máme tam e, teritoriálnu integritu Sýrie, ale o tom sa len hovorí a nič sa nerobí. Je tam, stále sa hovorí len o kurdsko nebezpečenstve a Taktiež je tam nebezpečenstvo pre kresťanov v severnej Sýrie. Turecko by odtiaľ malo odísť a oni sa snažia v podstate napadnúť všetky e, kresťanské regióny. Ale pán komisár, čo sa týka tureckých záujmov, ako to tam presne vyzerá s našimi zájmami a taktiež s vojenskými zásahmi? Ďakujem. Hovorili ste o tom ale veľmi e, vágne. Ďakujem teraz pani Valtman za dve minúty. Ďakujem, pani predsednička, pán komisár. Mnohí kolegovia už to povedali. Po dobu 8 rokov už trvá sírsky vojenský konflikt. 8 rokov začalo to mierovými protestami a toto sa zvrhlo až do jednej z najkrvilašnejších vojen na svete. Všetci poznáme eh, tie obrázky, eh, tie smrtiace eh, útoky plynom, E, viac než 450 tisíc Sirčanov bolo e, zabitých, viac než milión zranených a 12 miliónov, to je polovica obyvateľstva, bola v podstate nutená opustiť svoje domovy a e, v Sýrii panuje chaos. Naďalej sa tam bojuje Izrael nasadil e, zbranie proti e, vojakom, ktorých podporuje Irán a taktiež sú tam na severe Kurdi, ktorí sú taktiež zasiahnutí tureckým bombardovaním. No a v tejto chvíli pán Trump ohlásil, že on stiahne svojich vojakov, pretože už poražil islamský štát, napriek tomu, že experti hovoria niečo iné. Pán komisár, ja mám niekedy, prepačte mi, taký dojem, že čo týka Európskej únie, tak hovoríme o tom najkrvavejšom konflikte na svete, kde sa ľudia chemicky bombardujú, kde e, ľudia už žijú, e, pardon, deti žijú 8 rokov bez akýchkoľvek výhľadok v táboroch, ale Veď to nikoho nezaujíma, že my tu diskutujeme o tomto konflikte. Môžeme len dúfať, že my v Európe, že vy za komisiu skutočne niečo urobíte. Ja dúfam, že prídu sankcie, dúfam, že budeme riešiť príčiny problému. Viete, pán komisár, my sme sa narodili v mierových krajinách, ale tí, tie deti, čo sú tam, tie nemali to šťastie. Takže prosím, buchnime pesťou po stole a snažíme sa ukončiť tento konflikt. Ja mám ja nemám riešenie, ináč by som vám ho dala, ale vy, vy ste múdrejší. Prosím, e, dajte týmto deťom späť budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Urban Krespo, máte minútu 30. Ďakujem, pani predsednička. Sýria vo všetkých aspektoch je príkladom medzinárodného zlyhania, ale taktiež je ďalším príkladom vášho pokritectva. Kto porazil islamský štát, to boli Kurdi a napriek tomu boli opustení a ponechaní svojmu osudu pod neustálými útokmi eh, Turec, eh, tureckého prezidenta Erdoána. My všetci sa pozeráme inám, zatiaľ čo občania sú napadaní a zatiaľ čo sa eh, Mm, napríklad e, ich prírodné zdroje vyvážajú, napríklad kurdské e, olivy z Afrinu. My by sme mali viesť politický dialog e, v rámci multilaterálneho vyjednávania. Mali by sme uplatňovať medzinárodné právo, aby bol sírsky konflikt ukončený. Je zásadný, aby kurdský národ mohol si uplatňovať práva ako napríklad rovnoprávnosť pohlaví a taktiež, aby tento národ nebol vymazaný z mapy tým, že tam príde turecká armáda na kurdské územia. Taktiež Európska únia mala prerušiť e, preferenčné dohody s národmi ako Turecko, ktoré v podstate ide proti Kurdom. Všetko ostatné samity, uznesenia, pekné slova, všetko toto je podradené geopolitickým a ekonomickým záujmom, ktoré nepodporujú záujmy ani sírskeho, ani kurdského národa. Ďakujem. Ďakujem, pán Urban Crespo. Teraz je tu modrá karta na vás od pani Šojdrovej. Akceptujete ju? Pani Šojdrova, nech sa páči. Ďakujem, pán kolega. Súhlasím s vami, keď hovoríte, že Turecko a turecký prezident Erdoğan zneužíva situáciu a útočí na Kurdov snaží sa situáciu využiť a obmedziť kurdskú menšinu. Nesúhlasím s vami ale v tom, že medzinárodné spoločenstvo je zodpovedné za konflikt v Syrii. Ja sa pýtam, v čom medzinárodné spoločenstvo je zodpovedné za občianskú vojnu, ktorá začala v roku 2013. Pán Urban Krespo. Ja si myslím, že to bolo viacero otázok. Poprvé, keď ja som hovoril o zodpovednosti medzinárodného spoločenstva, o zodpovednosti Európskej únie, tak napríklad som hovoril o preferenčných dohodách, ktoré máme s Tureckom. Po druhé, že umožňujeme to, že afrinské olivy ktoré sú v podstate zobraté kurdskému národu, že ich predáva turecká vláda na európskom trhu. A čo sa týka zodpovednosti medzinárodného spoločenstva, musíme hovoriť o rôznych záujmoch, ktoré sa stali súčasťou vojny v Turecku a je to absolútne proti záujmom kurdského alebo sírskeho národa. O tom sa hovorí. Ďakujem. Ďakujem, pani Lochbiller, na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Situácia na severe Sýrie. je znepokojujúca. Turecko už viackrát hrozilo, že e, zas, zakročí um, vojenský proti Kurdom a tak ako sírska e, kon, vláda sa snaží získať kontrolu nad celým územím, to platí aj pre provinciu Idlib, kde sú činné viaceré skupiny. Vojenské strety v, na severe medzi Tureckom, Kurdami a podobnými. Tomu treba zabrániť. Európska diplomácia musí byť za obnovenie mierových rozhovorov medzi Tureckom a PKK. Na bruselskej konferencii zástupcovia sírskej občianskej spoločnosti musia byť dostatočne zastúpení a potom utečenci zo Sýrie musia aj v budúcnosti e, môcť využívať možnosti presúdlenia, ale aj e, možno zákonne prísť do Európy a požívať ochranu. Pán Marusik teraz dá minútu. Ďakujem pekne, <clears throat> pani predsednička. Ak by situácia Sýria bola na inom mieste sveta, tak by sa e, o ňu nikto nezaujímal Ehm, možno, že tá vláda nie je úplne najhoršia na svete, ehm, sú aj horšie. Ehm, to je skôr pri problémom východu, pretože na východe Sýrie sa koncentrujú viaceré sily, ktoré tam pôsobia. A potom aj e, Líbia, Tunisko, Egypt a tak ďalej. To Tiež boli krajiny, ktoré boli zrujnované a boli tam ľudské drámy, ale tu teraz hovoríme o Sýrii a tá ešte nie je ešte úplne zrujnovaná. Takže e, čo je vlastne za tými konfliktami vo východe Sýrie, naozaj treba si uvedomiť skutočné príčiny e, vojenských zásahov zvonku, kto bojuje a za čo, kto ničí túto krajinu zvonku. Iba tak budeme môcť rozmýšľať racionálne a začínať uvažovať nad riešeniami pre Sýriu. Ďakujem pán Epitideios na minútu. Ďakujem pani predsednička. Po oznámení prekvapujúcom pána Trumpa, čo sa týka uh, uh, stiahnutia amerických vojenských síl, uh, tak tá situácia je vlastne ešte komplikovanejšie a to rozhodnutie padlo bez eh, toho, aby boli konzultované iní, iné eh, zložky, takže sa tam urobí akési vákuum a eh, mnohí si to vákuum chcú privlastniť. Ja nemám dosť času na to, aby som zašiel do hĺbky, ale čo sa týka tej šachovnice sírskej, tak všetci aktéry budú eh, z toho, môžu z toho získať a jediný, kto tam vo veľkom chýba, je Európa. A eh, my sme na konci chvosta americkej politiky a Turecko si tým polepší. Mm, ich agresivita bude ešte väčšia a potom džihadisti z Daešu. Možno, že utrpeli isté vojenské porážky, ale predsa len sú schopní ešte prísť do Európy a opäť spáchať e, teroristické útoky. Pán Epitidios. Pán Etheridge má modrú kartu na vás. Súhlasíte? Dobre, nech sa páči. Ďakujem za to, že ste to akceptovali. Súhlasíte so mnou, že príklad Sýrie je dobrým príkladom toho, ako keď sa začína bombardovať zvonku, a teda sú tu vojenské zásahy zvonku pod e, zámienkou, že podporujú demokraciu, ale potom e, iní tvrdia, že bojujú proti ISISu. A to otvára pandorinu skrinku a sú tu všetky tie problémy, ktoré teraz vidíme a teraz e, Trump aspoň splnil to, čo slúbil vo volebnej kampani, teda to stiahnutie sa. Možno, že by sa ním mali inšpirovať aj iní. Čo si myslíte? Odpoveď. Ďakujem za otázku. Súhlasím s vami. Stručne je to tak, ako ste to opísali. Áno, tak sa to presne udialo a nepomáha to politike všeobecne ani zvyšovaniu dôveryhodnosti EÚ. Teraz pán Milan Mon na minútu. Ďakujem, pani predsednička. Sýrsky konflikt je veľmi e, komplikovaná záležitosť, nedá sa o hovoriť len v pár minútach. Je skutočne viacstranný konflikt a sú tam zasiahnuté mnohé strany, má to oporovský dopad aj na tretie krajiny. A v tomto kontexte si robím obavy ohľadom malého vplyvu Európskej únie a taktiež Euró- e, Spojených štátov a to sa ešte zredukuje, pretože stiahli vojakov. A je evidentné, že damašský režim E, že tam rozhodujú Irán a Rusko. A čo sa týka humanitárnej pomoci sírským utečencom, tak tam mal mať, mala mať väčší vplyv Európska únia, pretože v Sýrii nejde len o to, že mu chceme poraziť Daesh, ale aj musíme tam podporiť politický proces, ktorý by umožnil, aby sa demokraticky rozhodlo väčšinu sírskeho ľudu o budúcnosti Sýrie. Pretože je to, je to stredozemská e, krajina, ktorá je nám veľmi blízka a preto to má dopad aj na nás. Máme tu e, utečenskú krízu, ktorá začala v roku 2015, má to veľký dopad na naše externé hranice, takže musí mať väčší vplyv na prítomnosť a budúcnosť Sýrie. No na záver, pán komisár, by som chcela, aby ste nám povedali niečo o tom, či už sú nejaké výsledky nedávnej schôdzky vysokej predstaviteľky z Arabskou ligou. Ďakujem. Ďakujem, pán Guerrero, na minútu. Ďakujem. Pred pár dňami Starý vysoký e, zastupiteľ Európskej únie Javier Solana publikoval článok, ktorý sa volal od hazardu do, e, k Asadovi cez peklo. A tento názov článku presne popisuje e, túto nezmyselnú vojnu. Je to peklo, ktoré spálilo životy stoviek ľudí a ďalším zobralo budúcnosť. A plamene tohto pekla ešte neboli zahasené, ale už prišla chvíľa, kedy môžeme myslieť na rekonštrukciu. Materiálnu rekonštrukciu, áno, ale predovšetkým na rekonštrukciu ľudí, e, a to tých najmladších a ich životov. Sú to eh, milióny ľudí, detí, ktoré nemôžu chodiť do školy a strácať svoju budúcnosť. Európska únia sa musí zaviazať k viacročnému eh, eh, plánu, aby sme vzdelávali tieto deti nie len humanitárnym spôsobom, ale aj v rámci rozvojovej spolupráce. Toto je základný cieľ ktorý si musíme stanoviť na tretej konferencii o solidarite v Sýrii. Pán Vistisen na minútu. Situácia v Sýrii je desivým príkladom toho, čo sa stane, keď e, Európsky parlament e, bol spravil to, čo mal. E, Američania tam zasiahli a teraz napríklad e, Rusko, Turecko a iní e, ostatné mocnosti sa pokúšajú kontrovať e, snahy Európy. Naši spojenci sa dostali do nevýhody v boji proti Asadovi a islamskému štátu. Výsledkom je, že európska kritika aj na adresu USA eh, jednoducho spôsobujú to, že Američania už nechcú riešiť európske problémy. Transatlantické vzťahy sú eh, a boli vždy bezpečnostnou sieťou pre EÚ a keď budeme neustále ukazovať prstom na USA, tak to bude kontraproduktívne. Ďakujem pani Šojdrova. Ďakujem, vážení kolegovia a kolegyne. Na prvý pohľad sa zdá, že situácia v Sýrii sa stabilizuje, že to bude v poriadku, ale nie je to pravda, zem, táto krajina je zničená, e, možno, že režim vyhral vojnu, ale nemá podporu vlastných obyvateľov. E, Asadov režim sa drží pri moci násilím vďaka pomoci Iránu a Ruska. Stovky tisícok utečencov zo Syrie sa nemajú kam vrátiť, ani sa nemôžu vrátiť, pretože by boli prenasledovaní ak dôjde k ofenzíve v Idlibe, tak to bude ďalšia humanitárna katastrofa najviac. Znepokojujúci je e, silnejúci vplyv Iránu, to znepokuje hlavne Izrael. Pozitívnou správou je, že sa darí di- likvidovať ISIS, Kurdovia na severe, e, proti nim tuho e, bojujú aj s podporou USA. Niektoré členské krajiny EÚ sa aj konkrétne angažujú, aj keď celá EÚ nie. E, mne sa to možno, že až tak nepáči, ale inak to nie je je možné. EÚ by mala byť oveľa silnejšia. E, v diplomatickej oblasti súhlasím s kolegom, že perspektíva pre deti, ktoré nemajú kam chodiť do školy. To je katastrofa, pretože sú rukojemníkmi prezidenta Asada. Ďakujem. Ja Benifej. Pán Benifej na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Situácia v Sýrii je ešte ďaleko od riešenia a niekoľko týždňov tretia konferencia o Sýrii e, sa uskutoční e, pod zaštitou vysokej predstaviteľky. Musíme podporiť nevyhnutnosť e, opäť naštartovať proces k mieru tak ako je to v uznesení 2254, eh, uznesení OSN a treba riešiť aj vojnové zločiny, ktoré boli spáchané za posledné roky. Zároveň Európa musí posilniť svoju úlohu humanitárneho aktéra a bude skutočne investovať do dlhodobej odolnosti sírskej populácie. Eh, dostatočne to neprebehlo do posiaľ. Takisto integrácia občianskej spoločnosti, kde viac zapojíme aj organizácie, eh, konferencie. Takisto nejaké mimoriadné projekty treba podporiť. E, operácia Kolomba, ktorá podporuje humanitárne koridory, sírsku, libijskú stranu, je nevyhnutné organizovať e, skutočný progresívny systém postupného bezpečného návratu. Chcem na záver pridať e, jedno vyjadrenie, jedno slovo ohľadom otázky otázky teda padra Paula, ktorý hovorí o tom, že je nevyhnutné pokračovať v náboženskom dialogu po celom svete. Je nevyhnutné žiadať o jeho prepustenie, pretože jeho slova o miery musia zaznievať aj naďalej. Ďakujem. Pán Zdrojevský na minútu. Situácia v Syrii je daleko. Situácia e, v Sýrii ani zďaleka ešte nie je vyriešená. E, je to jasné z dnešnej rozpravy aj z mnohých e, hodnotení situácie. Ja chcem však poukázať na niečo dôležité z môjho hľadiska. Všetci z vás, ktorí sa Sýriou zaoberáte inštitucionálne, tak e, e, sú tu rôzne dohody, e, či už skutočné alebo pomyselné, nie je humanitárna pomoc, ani na vojenskej strane to nevyzerá úplne tak ideálne. Mnohé treba ešte vyriešiť. Ja na to chcem poukázať, pretože práve z týchto dôvodov nie sme úspešní. My vieme, kto je najdôležitejším aktérom eh, Rusko, Izrael a Turecko a to sú práve tie krajiny, ktoré eh, v tomto eh, chaose z toho najviac ťažia. Tie výsledky žiaľ nie sú dobré pre krajinu. Ďakujem pekne. Pani Gil, minúta. Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár. E, včera sírske jednotky podporené Spojenými štátmi e, zautočili na posledné bašty ISISu. E, s intenzívnym bojov vítam skutočnosť, že sa dohodli na zriadení tranzitných koridorov okolo Súku, tak aby humanitárna pomoc mohla plynúť tým, ktorí ju potrebujú, aby mohla rýchlejšie plynúť. Avšak v Kapo El Hol služby sú skutočne našponované, napnuté. Tie podstatné zdravotnícke služby a rozšírenie hygienických sanitárnych priestorov je podstatné. Preto je dôležité, ako ste povedali, pán komisár, e, že EÚ organizuje takúto dôležitú konferenciu, tak aby podporila otázku Sýrie a riešenia konfliktu v celom regióne. Mám otázku, ako zabezpečíme, že konferencia sa nebude sústrediť len na otázky humanitárnej pomoci, ale že bude mobilizovať aj medzinárodnú a predovšetkým regionálnu podporu e, smerom k politickému riešeniu. Po druhé, politický prechod e, v rámci konfliktu e, musí zostať tým základným predpokladom pri, pre prípad akýchkoľvek rozsiahlejších investícií zo strany EÚ. Rozhodnutím prezidenta Trumpa stiahnuť vojska zo Syrii. Zdá sa, že to nahráva sírskému režimu. Musíme teda akceptovať, že Assad zostane a aký dopad to bude mať na zadefinovaní toho, ako EÚ môže podporiť politické prechod. Prepačte, pani predsednička, ďakujem. Eh, Frau Frau Pani Gil, pani Záborská prosí o modrú kartu. Súhlasíte? Ja? Áno, nech sa páči, pani Záborská. Ah, Nie, prepačte, takže to bolo nesprávne pochopené. E, má to byť prihlásenie do spontánnej rozpravy, tak to malo byť. Ja som to nesprávne pochopila, vraví pani predsednička, je mi ľúto. A teraz pán Diaz Demera minútu. Señora, la guerra en Siria se ha cobrado la vida de más de 300 Vojna v Sýrii už si vybrala život viac než 300 tisíc ľudí a je tam mnoho utečencov a taktiež interne vysídelených. Je to e, v nedávnej histórii najväčšia humanitárna katastrofa. Európska únia musí viesť mierové vyriešenie tohto konfliktu, ale nemôžeme to urobiť sami. A v tomto zmysle dobrou správou, že v marci sa bude konať tretia konferencia EÚ a OSN ohľadom budúcnosti Sýria celého regiónu. Je potrebné naďalej e, zbierať humanitárnu pomoc, pretože e, tu máme, máme tu ešte fond MADAV a jeho 400 tisíc eur a pardon, 400 miliónov eur, ale je treba vyrokovať e, dobré mierové riešenie. Toto je potrebné mať podporu OSN. Tak ako sme stanovili v našom uznesení 2254, je treba islamský štát riadne e, poraziť, ale nebude to definitívne porazenie, pokiaľ nevytvoríme e, budúcnosť v Sýrii. Potrebujeme, aby sa do toho zapojili viacerí aktéry. A Máme napríklad pešmerských bojovníkov, ktorí sme tu privítali a ktorí sme tu tlieskali a ich podporujeme a všetci s ním sympatizujeme. Ďakujem. Ja, es... Ďakujem pekne, len aby to bolo jednoznačné, keď sa chcete prihlásiť do spontánnej rozpravy, prosím, nepoužívajte modrú kartu, ale biely papier e, do ruky, alebo teda ruku dvihnite, signál rukou, lebo naozaj si myslíme, že skutočne dochádza k prihláseniu v rámci modrej karty. Pani Gomeš? Keď hovoríme o zónach, kde je zakázaný prelet a keď hovoríme o humanitárnych oblastiach alebo koordinátoroch, musíme si položiť otázku, čo EU robí, aby podporila Sýrčanov. Nie je toho veľa. Preto Asad zotrváva pri moci. Pre, došlo k bojkotovaniu dohôd. Výsledky sú katastrofálne v Sýrii, pokiaľ ide o dôveryhodnosť EÚ. Nedávny prieskum ukazuje, a teda, že dochádza k strate dôvery medzi týmito stranami. My generujeme ďalšiu generáciu ľudí, ktorí e, sú vylúčení v Sýrii. Nabádame e, prekvitaniu teda teroristických aktivít. Takisto je viac e, zahraničných bojovníkov a potom sa vracajú do Európy tí, ktorí podporujú ISIS. Vlády dávajú od toho ruky preč sú tu operácie, ktoré sa dejú pod hlavičkou eh, Európy, alebo teda Spojených štátov, aj voči Kurdom, ale Kurdi sú naši spojenci, ktorí bojujú proti tým ďalším teroristom. Eh, Európska únia nemôže byť spokojná s tým, že bude stále apelovať na dobré svedomie a bude hovoriť o humanitárnej pomoci. Musíme sa vyhnúť tomu, že budeme nahrávať do rúk Erdoganovi a Putinovi. Ďakujem pekne. Pán Helvený, minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. V poslednom období som mal možnosť vycestovať dvakrát do Sýrie. Kresťanské menšiny som vyhľadal, konkrétne v Alepo, v Homs, v Damašku. Bolo pre mňa evidentné a zrejme, že sankcie európske a teda medzinárodné namierené proti sírskému režimu postihujú a dotýkajú sa aj milióny miliónov Sýrčanov. Sú to Sýrčania, ktorí nemajú žiadnu prácu, žiadne príjmy a ktorí sú nútení takýmto spôsobom ďalej strádať. Môžeme e, niečo spraviť na prospech tých Sýrčanov a môžeme ich takto udržať doma. Maďarská vláda minulé týždne prijala rozhodnutia, ktoré sa týkajú poskytnutia podpory do zdravotníctva projektom otvorených nemocníc pomáhame ľuďom v Alepo, v Homs, bez ohľadu na to, aké náboženské význanie majú. 360 tisíc utečencov sa, je pripravených vydať sa na cestu z Turecka. Musíme, byť, e, musíme sa ubezpečiť, že nepôjdu smerom k nám, ale pôjdu naspäť do svojej domoviny. Ďakujem pekne, pán Freund, minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Možno, veľký otáznik, skôr dúfame, vidíme teraz v Syrii niečo, ako je posledné, posledné záchvevy vojny. My sme zažili tie dôsledky bezprostredne aj u nás. To, čo je označované ako utečenecká dráma, to sa nedá porovnať s tým, čo zažili sírčania. Tá núdza, e, tá chudoba, nutnosť zanechať všetko za sebou, e, ak, ak teda máte vôbec to šťastie, že ste neumreli v nejakej prestrelke alebo teda v sprške výstrelov, Chcem apelovať e, na to, aby sme do budúcnosti už neprihľadali tomu, že v nejakom regióne prepukne konflikt. Naša šanca, šanca pre EÚ spočíva v tom, že budeme mať spoločnú, silnú vonkajšiu politiku, ktorá diplomaticky bude zasahovať e, na čas, čas a bude veľmi razantne, razantne a dôrazne konať. Dokážeme to robiť len jednomyselne, ale e, teda keď nebudeme konať jednomyselne, musíme tento systém rozhodovania zmeniť a musíme sa pripraviť na to, aby v budúcich konfliktoch, nielen v Sýrii, sme dokázali byť pružnejší. Pán Rybich, modrá karta, súhlasíte? Pán, nech sa páči, pán Rybich. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať kolegovi Freundovi za to, že túto ústrednú otázku položil. A síce otázka bezpečnosti sírskych občanov. Ja sám som bol v utečenskom tábore, lebo v rámci výboru pre rozpočet sme zorganizovali návštevu, aby sme videli, ako prostriedky sú vynakladané v rámci tohto tábora. A väčšina z nich e, sú pripravení vrátiť sa do domoviny, čakajú len na ten výstrel štartovný, tak povediať, kedy budú môcť spraviť. Myslíte si, že e, je tu oprávnená šanca na to, aby tu bola zriadená demilitarizovaná zóna, kde by eventuálne mohli byť prítomné modré helmy OSN. Dá sa to očakávať, pán Freund? Myslím si, že v tejto chvíli e, troška predbiehame. Neviem si predstaviť, že teraz budeme v stave to posúdiť. Každopádne by to bolo potešiteľné, keby sme sa naozaj dostali do situácie, kedy by tu bola zriadená akoby bezpečnostná zóna pre Sýrčanov, ale samozrejme neviem to z tohto miesta posúdiť spoladlo. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz spontánna rozprava a mám ten problém, že je tu veľmi, veľmi veľa prihlásených. Nie všetky, všetci dostanú priestor. Jednoducho by to nebolo možné. A preto pozerám sa na hodiny 15.54 o 16. končím spontánnu rozpravu. To znamená, ak sa dovtedy nedostanete na rad, tak eh, tí predchádzajúci, predchádzajúci kolegyne, kolegovia sú za to zodpovední, že možno to vaše e, teda vo vašich vystúpeniach boli dlhší, preto pripomínam, máte minútu. Pani Petir, ako prvá, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážený pán komisár, zajtra bude v parlamente predstavená e, predstavená štúdia o situácii v roku 2018, ktorú realizuje Open Society a je tam e, zoznam 50 krajín v svete, kde sa najhoršie kde vodí teda kresťanom. E, na 11. mieste je Sýria. Nemôžeme dúfať, e, nie je to reálne, že sa to zlepší v porovnaní s minulým rokom. Je tu skutočne